Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. To επόμενο σημείο... Možno by ste sa mohli usadiť, vážení prítomný. Ďalším bodom na programe je výročná správa ECB za rok 2010. Je to správa Ramona Tremosu i Balcelsa. Prichádza nový predseda Európskej centrálnej banky, pán Mario Draghi. Želáme mu v mene nás všetkých, v mene Európskeho parlamentu, úspech v jeho ťažkej úlohe. A teraz by som rada požiadala nášho správodajcu, pána Tremozu Imbalcejs, aby sa ujal slova. Na 4 minúty, nech sa páči. Ευχαριστώ. Moltes gràcies, senyora president. Caro presidente Draghi, le auguro il benvenuto in questo Parlamento. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Chcel by som povedať, že by som sa chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, spolupracovníkom za veľmi dobrú spoluprácu. Dnes hovoríme o správe ECB, ktorá bola e, prijatá vo výbore ECON. Pokiaľ ide o krízový manažment, chcel by som uvítať intervencie ECB e, na trhoch. Ak bude potrebné, podporujem, aby sa, podporovalo v, aby sa podporoval, podporoval takýto postup e, aj v ďalších týždňoch. Táto intervencia zachránila euro. Bez nich by táto situácia dnes bola ešte oveľa horšia. Je nám ľúto, že tu, boli, že tu bolo váhanie zo strany komisie a zo strany členských štátov, pokiaľ ide o urgentné konkrétne kroky, predovšetkým pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré ešte neurobili potrebné reformy. Viackrát to už e, pomklo Európsku centrálnu banku, aby konala. Takisto vyjadrujeme, e, vyjadrujeme určité znepokojenie ohľadne toho, že sa stále uprednostňuje iba monetárna politika. Táto nemôže byť jediným riešením. Každá krajina je zodpovedná za, fiskál, za svoju vlastnú fiskálnu politiku. Pokiaľ ide o, pokiaľ ide o riskové, rizikové pôžičky, tieto sú skutočne negatívne. E, Európska centrálna banka je veriteľom poslednej inštancie pre bankový sektor a to už od roku 2010, pretože sme tu mali e, nelimitovaný krv, krv, rast pôžičiek do bank, pretože banky kupujú veľké množstvo dlhov od jednotlivých štátov. Tieto intervencie ECB mohli oddialiť určité reformy v niektorých členských štátoch, a v tejto správe sme chceli posunúť predovšetkým hospodárskú správu. Som presvedčený o tom, že fiskálna disciplína je hlavnou podmienkou pre väčšiu európsku integráciu. Myslím si, že národné a regionálne rozpočty by mali byť dozorované na úrovni Európskej únie. Táto správa, za ktorú sme hlasovali, poukazuje viaceré názory. Potrebujeme ministra financí na európskej úrovni, aby boli koordinované rozpočtové fiskálne politiky, aby bola zlepšená efektívnosť a e, účinnosť eura. Táto dlhová kríza celkom jasne ukazuje, že v monetárnej únii fiskálna politika nemôže byť exkluzívne ponechaná, výlučne ponechaná na členské štáty. Správa, o ktorej sme hlasovali, takisto zdôrazňuje potrebu e, pre európske financie, ktoré by mali pomôcť celej tejto situácii. Pán Draghi, ja vítam vaše, vašu iniciatívu ohľadne týchto návrhov. Pokiaľ ide o transparentnosť, apelujem na zúčastnených v Rade guvernérov, aby konali takým spôsobom, ako to bolo v prípade Spojených štátov amerických a v Japonsku. Nebude to signál určitej slabosti. Potrebujeme jasnú zodpovednosť, pokiaľ ide o rozhodovací proces. V tomto kontexte budeme dnes hlasovať aj v zmysle zverejnenia a zápisnice Rady guvernérov. Očakávame, že Európska centrálna banka si vypočuje demokratický hlas a odkaz eh, tohto Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne pánovi Tremosovi Palselsovi a teraz pán predseda, tešíme sa na vaše návrhy, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pán Remozaj Balsalos, stené poslanky, nectení poslanci Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že sa, sa tu dnes s vami môžem stretnúť poprvý raz vo svojej úlohe predsedu Európskej centrálnej banky, prezidenta Európskej centrálnej banky. Je to pre mňa cťou, že vám môžem odprezentovať výročnú správu ECB za rok 2010. Počas predchádzajúceho obdobia Jean-Claude Trichet viedol plodný a konštruktívny dialog s Európskym parlamentom. A ja budem pokračovať v tomto smere takisto odhodlane, ako to robil on. Dnešné zasadnutie je pre nás možnosťou pozrieť sa na politiky ECB zo širšej perspektívy. Dotknem sa širších tém, ktoré sa týkajú aj uznesenia Európskeho parlamentu. Začnem menovou politikou a hlavnými rozhodnutiami, ktoré sa prijali, hlavnými s výzvami, ktoré, ktorým sme čelili počas roku 2010 a 2011. Ako viete, menová politika Európskej centrálnej banky je namierená na zachovanie cenovej stability v eurozóne v strednodobej oblasti. A keď to poviem, že zachovanie stability, znamená, chcem tým povedať, že ide o stabilitu v akomkoľvek smere, či už ide o stabilitu oficiálnych úrokových sadzieb alebo implementáciu neštandardných opatrení. Na jeseň sa zintenzívnili napätia na finančných trhoch, čo malo negatívne dôsledky na dôveru a finančné podmienky. Takisto sa zvyšili negatívne pochmúrne vyhliadky na rast hospodárstva. Keď sa oslabuje aktivita, tým sa vytvára tlak na ceny, náklady a mzdy. V tomto kontexte sa Európska centrálna banka rozhodla znížiť kľúčové úrokové sázby o 25 bázických bodov na začiatku novembra 2011. Dysfunkčný trh s štátnymi dlhopismi v niektorých krajinách eurozóny takisto poškodzuje jednotnú menovú politiku, pretože táto politika závisí od podmienok na trhu s dlhopismi v rozličných krajinách. Keď mechanizmus prenosu nefunguje, na menovú politiku to má zničujúci dopad, pretože sa to negatívne ovplyvní v dostupnosti a cene úverov pre podniky a domácnosti. Toto je veľmi dôležitý dôvod, prečo sa ECB rozhodla prikročiť k neštandardným opatreniam v rámci svojej menovej politiky. Samozrejme, takéto intervencie musia byť vždy obmedzené. Vlády musia individuálne a kolektívne opäť nastoliť svoju dôveryhodnosť voči finančným trhom. Napätia na št- trhoch so štátnymi dlhopismi boli ďalej zhoršené tým, že v bankovom sektore sa zhoršili finančné vzťahy medzi vládami a bankami. V rokoch 2010 a 2011 ECB prijalo niekoľko opatrení, ktoré zabezpečili, že banky budú mať prístup k financovaniu, k úverom a to bankám umožnilo pokračovať v pôžičkách a úverovaní pre podniky a domácnosti. Je veľmi dôležité, že ECB rozšírilo svoju politiku umožňovania likvidity. Likviditu žiadajú banky, pretože e, potrebujú fixné sadzby voči zábezpekám, ktoré sú poskytované zo strany požičiavajúcich si. Myslím si, že maximálna doba splatnosti týchto operácií, ktoré zabezpečujú likviditu, bola najprv predlžená na 6 mesiacov a potom až na 12 až 13 mesiacov. Nový program, ktorý sa nazýva Covered Bond Purchase Program, bol odštartovaný nedávno a má veľkosť 40 miliard eur. Včera bola likvidita v amerických dolároch ponúknutá bankám na trojmesačné obdobie a spoločná akcia z Federal Reserve, The Bank of Japan, The Bank of England, The Bank of Canada a Swiss National Bank. E, takáto iniciatíva mala znížiť cenu na zásoby v amerických dolároch v iných e, právnych oblastiach, vrátane eurozóny. Ďalej sme sa dohodli ako núdzové opatrenie, aby sme zaviedli svapové opatrenia týkajúce sa likvidity v každej jurisdikcii a v každ- pri každej mene, ak to tam umožnia trhové podmienky. Keďže Rada guvernérov ECB sa stretne vo štvrtok budúci týždeň, treba si uvedomiť, že sme v období tesne pred rozhodnutiami a nič čo teraz poviem, by sa nemalo interpretovať ako predosielanie budúcich politických rozhodnutí v oblasti menových. Ale čo sa týka súčasnej situácie, naozaj nemám čo viac dodať k tomu, čo odznelo v mojich nedávnych vyjadreniach. Sme si vedomi toho, že banky majú stále väčšie ťažkosti, pretože je na nich vyvíjaný tlak. Tlak zo strany štátnych dlhopisov, zužovania manevrovacieho priestoru na financujúcich trhoch a e, tlak, čo sa týka zábezpiek v niektorých finančných segmentoch. Sme si takisto vedomi problémov, ktoré vznikajú v eh, z dokumentoch, bankových dokumentoch, v súvahách, pretože niektoré dátumy splatnosti jednoducho nesedia, je nedostatok kapitálu a je tu cyklické riziko, ktoré sa týka eh, dekonjunktúry. Keď sa obzrieme na roky 2010 a 2011, musíme konštatovať, že sme dosiahli naozaj napredovanie pri posilňovaní hospodárskej správy veci verejných, hoci si uvedomujem, že to nemusí byť až také evidentné v časoch krízy. Európsky parlament tiež prispel k tomuto napredovaniu a ECB by e, rado zatlieskalo parlamentu za túto jeho prácu, pretože ide o šesdielny balíček, o európsky semester, o pakt e, Euro+. Plus. Všetky tieto iniciatívy jednoducho pripravili pôdu pre užšiu spoluprácu a intenzívny dohľad, intenzívnejší dohľad nad hospodárskymi politikami v Únii, najmä v eurozóne. Napriek tomu všetkému sme v ťažkej fáze. Jednoducho je pravdou, že sme tieto nové mechanizmy nastavili, ale ich pozitívne účinky, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť e, dôveryhodnosť fiskálnych politik jednotlivých vlád, ešte nie sú viditeľné. A zmeny, ktoré sa udiali vo vládach v niektorých exponovaných krajinách, e, ešte stále nepriniesli svoje výsledky a krehkosť finančných trhov stále pokračuje. Ľudia si kladú zásadné otázky a chcú počuť odpovede. Podstatou týchto otázok nie je len dôveryhodnosť politík vlád, ale aj plnenie sľubov, ktoré sa týkajú sľúbených reforiem. Podstatou týchto otázok je aj to, ako bude vyzerať naša spoločná správa budúcich fiškálnych vecí verejných. Som si istý, že tento nový rámec, nový monitorovací rámec a rámec dohľadu opäť nastoli dôveru som si takisto istý, že celkovo sme na správnej koleji, ale musíme vyslať signál, ktorý znovu nastolí dôveru a to kla aj v dohľadnej dobe, nie, nie len dlhodobom v horizonte. Verím tomu, že naša hospodárska menová únia potrebuje nový formát. Potrebujeme nanovo formulovať e, fiskálne pravidlá a nanovo e, prijať odhodlanie a záväzky týkajúce sa fiskálnych záležitostí v eurozóne aj také, ktoré už vlády začínajú robiť. Keď budeme mať takýto efektívny formát, ktorý e, presnejšie opíše podstatu menovej politiky, a keďže už máme nezávislú centrálnu banku, ktorej cieľom je udržať cenovú stabilitu, takýto nový formát v sebe zhrnie esenciu fiškálnych pravidiel. A je veľmi dobré, že vlády v tomto smere už pracujú a prevzali na seba svoje záväzky, ktoré postupne spôsobia, že vlády budú dôveryhodné a jednotlivo aj kolektívne. Možno si položiť aj otázku, či tento nový fiskálny formát bude stačiť na to, aby stabilizoval trhy. A treba sa spýtať i ako dôveryhodné bude toto nové opatrenie v dlhodobom horizonte, aj v krátkodobom horizonte. A myslím si, že dôležitá je tá správna postupnosť. Predovšetkým treba nastaviť veľmi dobre nový finančný rámec, nový finančný fiškálny format, pretože dôvera funguje obojsmerne. Ak sa nám podarí zakotviť veci dlhodobo správnym spôsobom, potom by sme mohli úspešne e, zvíťaziť pri získavaní dôvery aj krátkodobo. A investori často rozhodujú tak, že majú na mysli dlhodobé e, perspektívy, najmä čo sa týka štátnych dlhopisov tento nový fiškálny formát bude najdôležitejší signál, ktorý vyjde z eurozóny a z vlád eurozóny že sa dostávajú na cestu komplexného prehlbovania hospodárskej integrácie. Je to jasná trajektória na budúci vývoj eurozóny a takto by sme mali vidieť všetky naše očakávania v takejto perspektíve. Treba si ponechať všetky alternatívny otvorené, ale na, napokon sa budeme pohybovať k skutočnej hospodárskej únii. Samozrejme, že treba aj zmeniť základné zmluvy, ale ešte predtým treba urobiť aj krátkodobejšie, rýchlejšie opatrenia Akýkoľvek prístup už zvolíme, firmy, trhy a občania Európy očakávajú od decíznej sféry, od tých, čo príjmajú politické rozhodnutia, aby konali, aby rozhodne konali a vyriešili krízu. Eurozóna má také inštrumentárium inštitúcií, pravidel a procesov, ktorým, ktoré sa môžu uplatniť pri riešení súčasnej krízy a to úspešne. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme, pán prezident. Naozaj, naozaj je mnoho toho, nad čím sa dá zamyslieť e, a to, čo odznelo vo vašom prejave. Teším sa na následnú diskusiu. A teraz by som rada odovzdala slovo pánovi Gejovi Mičelovi, ktorý prehovorí za skupinu EPP. Máte slovo na dve minúty, nech sa páči. Vďaka spravodajcovi. Vítajte, pán Draghi. Vítame vás pri prvej príležitosti keď ste prehovorili v parlamente. Vítam aj to, čo ste povedali o zmene základných zmluv a zároveň s rýchlymi reakciami, s rýchlymi odpovediami. ECB podporuje likviditu v EÚ. Myslím si, že bez takýchto opatrení by Európska únia už e, nežila, už neprežila, keby to ECB nerobila. Ale napriek tomu stoja pred nami veľmi dôležité otázky. Stojíme na križovatke, je to kryžovatka v európskych dejinách záležitosť štátnych dlhopisov a potreba, aby existoval veriteľ poslednej inštancie. Toto je vysoko na našej agende, či je to agenda ECB, EFSF alebo iných mechanizmov. Nesmieme váhať. Je to prekážka, ktorú musíme prekonať. A ak budeme žiadať zmeny základných zmluv Európskej únie, Nerobme to len pro forma, nerobme to len za predpokladu, že zmeny zmluv jednoducho členské štáty potom retrospektívne ako si schvália. To, keď prejdú zmeny zmluv, to si vyžaduje dlhý čas. Niektoré krajiny napríklad možno budú potrebovať referendum a nemáme tento čas. Nemôžeme si dovoliť rokovať takto dlho. Možno treba aj povedať, že existujú striktné právne požiadavky, ale napriek tomu nemôžeme odkloniť Titanic ani vpravo, ani vľavo, keď nemáme semafor. E, napriek tomu by sme mohli naraziť na ľadovec. A potom budeme zbierať len trosky. Európsky projekt a euro nesmie ísť nesmie mať osud Titaniku. Istá prirodzená spravodlivosť, ktorá stojí nad zákonom, je niečím, na základe čoho musia lídry konať teraz. Teraz sme v problematickom čase, je, nie je to práca pre politikov, je to práca pre štátnikov a ja verím, že dostojíme tejto príležitosti, tejto dejnej príležitosti a prejav, ktorá odznela eh, zo strany Polska, vysokých činiteľov v Nemecku. Tam takisto zazneli imperatívy, ktoré sú pre nás všetkých veľmi dôležité si vypočuť pri zabezpečení budúcnosti únie. Ďakujem pekne. Našim ďalším rečníkom je pán Kutas. Máte 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Dragi, vítajte v Európskom parlamente. Chcel by som sa poďakovať pánovi Tremozovi za veľmi dobrú spoluprácu, ktorú sme v tejto oblasti mali, pokiaľ ide o prípravu tohto uznesenia. V súčasnom kontexte nestability je úloha Európskej centrálnej banky je to dôležitejšia. Pôsobnosť Európskej centrálnej banky, aby vôbec odolala turbulenciám a urobila niečo proti nim, ešte podľa mňa nie sú dostatočné. Nezávislosť e, Európskej centrálnej banky musí byť ďalej posilnená. Táto banka musí byť veriteľom poslednej inštancie pre tie krajiny Európskej zóny, aby sa neprehlbovala táto kríza aj naďalej. Ak táto banka e, sa zhostí tejto centrálnej úlohy, tak to povedie k posilneniu dôvery v celej európskej zóne. Úloha Európskej centrálnej banky by mala byť posilnená ešte opatreniami, ktoré by som označil za radikálne, napríklad harmonizácia daňovej politiky členských štátov alebo napríklad aj posilnenie Európskeho fondu pre stabilitu. Ja vítam návrh komisie z 23. novembra, kde sa hovorí o posilnení e, členských štátov v tejto oblasti. Myslím, že to je dôležité aj vo vzťahu k finančným trhom a myslím, že to je celkým jasným signálom pre solidaritu. Týmto sa vlastne celkové náklady na dlhy znížia a dostane sa na trhy aj likvidita na európske trhy. Záverom by som chcel povedať, myslím si, a o tom som veľmi presvedčený, že európska mena bez daňovej politiky v spoločnom zmysle neprežije. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Gulácht. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam vás, pán Draghi sme radi, že ste medzi nami. Bola by som rada, ak by sme tu mali viacero kolegov, ktorí by vám takýmto spôsobom vzdali čest. Pokiaľ ide o nezávislosť Európskej centrálnej banky, ja si myslím, že je dobre, že pani Merkelová, pán Monti a pán Sarkozy to celkom jasne povedali. Pre nás v Európskom parlamente je to takisto celkom dôležité princíp nezávislosti, vám dáva ešte väčšiu zodpovednosť, takisto aj pokiaľ ide o radu guvernérov. A my vám dôverujeme, pokiaľ ide o rozhodnutia. Sú tu rôzne špekulácie ohľadne toho, čo by ECB mala povedať, pokiaľ ide o vašu vnútornú organizáciu. To všetko škodí euru a takisto aj nezávislosti centrálnej banky. Preto by som chcela povedať ešte niečo k jednej téme. Ide tu o komunikáciu, je prirodzené, že tu diskutujeme a je to dôležité. Tak vidíme, že aj tá živá diskusia to, mm, tomu dáva jasný signál a preto je veľmi dôležité, aby tu zvíťazil hlavne tímový duch a aby tieto rozhodnutia boli vyargumentované v obecno, vo všeobecnom záujme a to by malo byť uprednostňované pred národnými záujmami. Je dôležité dosiahnuť transparentnosť a myslím, že ešte dôležitejšie je, aby sa niektoré informácie nešírili do národnej tlače, aby sa tam neuvádzali skutočnosti, ktoré nie sú v súlade s tým, čo bolo spoločne rozhodnuté. Často sa hovorí, že politici hovoria veľmi veľa, alebo že ženy hovoria veľa, ale ja si myslím, že by to mali byť práve muži, odborníci, ktorí by mali mm, hovoriť menej. Chcela by som povedať, že máme jednu jedinú spoločnú zmluvu, spoločnú zmenu, pardon, a disciplína je v tomto zmysle veľmi dôležitá. Starostlivosť o disciplínu a dodržovanie pravidel, to je veľmi dôležité, aj pokiaľ ide o ochranu Európskej centrálnej banky. Dôverujeme vám. Ďakujem pekne, pani Swinburne, máte minútu. Ja by som chcela zablahoželať pánovi Dragému k jeho novej funkcii a želám mu všetko dobre v týchto turbulentných časoch, ale táto diskusia, ktorú tu máme medzi pani Merkelovou Sarkozím a ostatnými týkajúca sa budúcej úlohy ECB, musíme o tom hovoriť. Predovšetkým pokiaľ je nezávislosť tejto banky, musíme o tom hovoriť. Predovšetkým v, tejto, v tomto období krízy. Dôveryhodnosť je kľúčová. Ak členové eurozóny chcú, aby Európska centrálna banka fungovala ako veriteľ poslednej inštancie, musia legitimizovať túto úlohu čím čím skôr. Európska centrálna banka by nemala byť politickým futbalom pre tých, ktorí chcú získať viac bodov mohli by sme sa pozrieť na opatrenia ostatných inštitúcií, ktoré mali alebo nemali robiť. Členské štáty by sa však viac mali pozrieť na to, aby dali do poriadku vlastné štáty. A týka sa to tak členov eurozóny, ako aj nečlenov. Prijali sme balíček šiestich legislatívnych návrhov a preto by sa členské štáty mali starať o to, aby ich implementovali čo možno najskôr. Tieto robustné opatrenia, ktoré budú vyhovovať ich rozpočtom, aby sa tieto rozpočty dostali na akceptovateľné úrovne. Dôveryhodnosť je kľúč kľúčová. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Čuntis. Máte minútu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, vážený pán Dragý. Cieľom Európskej centrálnej banky pre stabilitu cien bez ohľadu na dopady na reálnu ekonomiku sa ukázala katastrofická. A to je jasne napísané aj v našej správe. Ja by som navrhol, aby sme zmenili úlohu Európskej centrálnej banky. Ďalšia záležitosť. V roku 2010, teraz tu hovoríme o výročnej správe pre rok 2010, ECB uvádzala informácie o inflácii a uvádzala tam také informácie, ako napríklad, že by sme nemali obmedzovať zisky špekulantov, ktorí nás priviedli do tejto zlej situácie. V súčasnosti je tá situácia zadlženosti väčšia ako v, v Spojených štátoch amerických. To, čo sa hovorí o nezávislosti, to je v súčasnosti dosť diskutabilné. Nezávislí bankári vystupujú ako premiéry v jednotlivých členských krajinách a centrálna banka je teda manipulovaná a to sa musí zmeniť a preto potrebujeme politickú a parlamentnú kontrolu ECB. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Blum a vy máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že vás môžem nazývať uh, našim predsedom a vítam vás, vás aj tu, pán Draghi. Ja som si pozrel to, čo sme tu dostali ja som si prečítal túto správnu rozdiel od mojich kolegov. Pokiaľ v tejto správe sa uvádza i u viaceré požiadavky, je to jednoducho manifest európskeho hospodárskeho diktátu, ktorý ja si myslím, že, Euró- že britskí konzervatívci to jednoducho privítajú a budú sa to snažiť vyargumentovať v Londýne. Pripomína mi to však trochu viacerých anglických anglických poetov z minulosti, ktorého rečník práve ocitoval. Ďakujem. Hovorí pán predseda. Ďalším rečníkom je pán Meltzer. Vážený pán predseda, Európska centrálna banka je zodpovedná za stabilitu európskej meny. Jej hlavná úloha je eh, držať na úzde infláciu. Eh, dlhopisové trhy, eh, ktoré už sú vybavené a zadlžené 200 miliardami štátnych dlhov. No už tu sa ten mandát Európskej centrálnej banky definitívne prekročil s tým, že Európska centrálna banka sa nachádza v tej eh, šedej zóne medzi eh, monetárnou a fiskálnou politikou, eh, v tom žiadnom prípade nemení veci. Výrazné náklady, ktoré sú s tým spojené, takisto v tej kríze nemôže ísť Európska centrálna banka ďalej touto spletitou cestou, podľa mňa. Je kde si na hranici medzi inflačným a deflačným Uh, úsilím. V každom prípade je tu problém od, o, uh, ubrániť sa uh, stiahnutiu všetkých zúčastnených do priepasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. To boli rečníci za politické skupiny a teraz rečníci o, individuálni. Prvá je pani Gál Pelc, ktorá má dve minúty. Köszönöm, elnök úr! Ďakujem. V prvom rade by som chcel e, privítať pána predsedu e, Draghiho tu v parlamente. Chcem poblažovať pánu spravodajcovi. Vynikajúca práca celkom jasne o stabilite e, cien sa tu hovorí a celkom jasne sa tu formuje. Hovorilo sa tu o opatreniach Európskej centrálnej banky pokiaľ ide o budúcu prácu, zodpovednosť Európskej centrálnej banky aj naďalej je zodpovedná za jednotu e, menovej a finančnej politiky. Tak tomu bolo i v roku 2010. A ja som toho názoru, že Európska centrálna banka by mala intervenovať, keď ide o boj e, proti dlžníkom. Takisto by mala podporovať likviditu a to e, nákupom riskantných e, štátnych dlhopisov. Členské krajiny by si tak mohli vydýchnuť a e, opätovne nastúpiť cestu e, ekonomiky, ekonomickej cesty, ktorá, ktorá, ktorá stimuluje investície. Otázky kontroly. Nož, myslím si, že je podľa mňa dobrým nápadom, ako by mala teda, akú úlohu by mala zohrávať Európska centrálna banka, akýsi finančný fond bez toho, aby sme museli používať medzinárodný e, menový fond, potom by sme menej záviseli od medzinárodných inštitúcií. Takže taký akýsi Európsky menový fond, to by bol nápad. Treba vypracovať aj štúdie o tom, e, e čo by sa mohlo diať, čo by mohli e, e, zapríčiniť európske dlhopisy. Ide o vierohodnosť, ktorú treba znova nastoliť. Podľa mňa je veľmi akceptovateľný návrh spravodajcu, aby e, sa zverejňovali zápisnice zo zasadnutí e, Rady guvernérov e, Európskej centrálnej banky. A v, tomto, v tejto súvislosti mu gratulujem k jeho odvahe a, a dobrej správe. Ďakujem. Uh, pán um, uh, Blum, pani uh, Galpelc má v ruke modrú kartičku. Akceptujete jeho otázku? Nech sa páči, máte pol minúty, pán Blum. Uh, spomenuli ste nákup rizikových aktív a trošku som zmetený. Ja som profesionálny ekonóm. Akými prostriedkami by ste kúpili tieto rizikové aktíva? Koho peniaze by ste použili? Kde by ste získali peniaze? E, je to z penzí 100, e, 100 librových penzí dôchodcov v, mojej, e, v mojom volebnom ok, okrsku v Yorkshire? Alebo kde chcete zobrať tieto peniaze na tento projekt? Vážený kolega, ja nesúhlasím ani len s otázkou. Vy formulujete veľmi provokatívne, provokačne. E, ide predsa o krízovú situáciu, keď e, Európska centrálna banka nezaujíma žiadne stanovisko, nezohráva si svoju úlohu, tak vaša otázka je vlastne otázka skutočnosti. Nemyslím si, že uh, tu treba klasť otázku E, z ktorých peňazí sa budú riskantné dlhopisy skupovať. Myslím si, že akceptovateľná, e, akceptovateľný finančný základ, to je tá pointa. E, východisko z krízy inak nenájdeme, ale v žiadnom prípade nie, nie, myslím, že nie sme my tí dvaja, ktorí by mali diskutovať o páde tejto zóny alebo podobne. Bolo, bolo by zaujímavé, keby pán Blum neprovokoval, to už je jeho povaha. Ďalší rečník má dve minúty a je to pán Huang Ntens. Vážený pán predseda, e, výročná správa e, Európskej centrálnej banky e, ruší niektoré zakázané zóny. Hovorí sa tu o nadácii pre úvery, hovorí sa tu E, notáciu krajín, ktoré dostali štátnu pomoc. Ide tu a, a e, aj skupovanie e, zaťažených certifikátov. Takýmto spôsobom sa možno vyhnúť kríze likvidity. Ale ak chceme tento dlh rozpustiť, mala by mať ECB právo pôsobiť na primárnom trhu, kde sa stáva nelikvidno. Nemecko má problém získovať peniaze, vydávanie talianských dlhopisov prebieha za stále e, vyšších sadzieb. A keby e, Taliansko zlyhalo, veľmi by to ohrozilo zdravie bank. Tie by nemohli e, udelovať úvery a neboli by schopné dodržovať požiadavky na solventnosť. Správa parlamentu tiež hovorí o tom, že treba mať Európsky rezervný fond, podobne ako v Spojených štátoch e, by mala byť, e, podobne ako v Spojených štátoch, by mala mať možnosť vydávať federálne dlhopisy. Európska centrálna banka, podobne ako v USA a vo Veľkej Británii, by mala mať právo vykupovať tieto e, eurodlhopisy. Viete, že tieto dve krajiny sa financujú za historicky najnižšie sádzby, a to aj napriek relatívne uh, nízkym známkam e, od ratingových agentúr. Nemáme takú istú situáciu, ako bola v 20. Rok, 20. rokoch v Nemecku. Takže e, nie je tu inflácia kvôli dopytu, je tu inflácia kvôli nákladom, kvôli zmenám platov a kvôli tomu, že nedostatočne sa rýchle platia a tým pádom klesa cena surovín. Je potrebné priznať, že v dobe recesie je absurdné zaujímať takúto e, rozpočtovú ortodoxnú politiku. Ďakujeme, slovo má pán e, Strejček teraz. Dobrý deň, pán predseda, dámy a páni. Dnešná rozpráva, a nielen ona, sa točí okolo toho, či jednotnú menu zachráni zmena Lisabonskej zmluvy. E, Úzk užšia e, fiskálna koordinácia, závislosť či nezávislosť Centrálnej banky, Európsky minister financí alebo Európsky menový fond. Ja sa domnievam, že si treba položiť všeobecnejšiu otázku a aj vážnejšiu otázku. Ide o krízu eura alebo ide o dlhovú krízu. V tomto kontexte si treba položiť otázku, či ide o dlhy, ktoré sú príčinou súčasného stavu alebo e, dôsledkom súčasného stavu. A či sú to dlhy, ktoré vznikali za posledných pár rokov, alebo sú to dôsledky vývoja v Európe za posledný e, za celé posledné desaťročia. V takom prípade si myslím, že nie, na dnešné e, obťaže eura nemôžno nahľadať ako na krízu eura. Len sa odhalili hlboké štruktúrálne problémy časti európskeho priestoru a preto je správna výzva aby sa viedla fiškálne zodpovedná politika členských krajín. V tom prípade každopádne stojíme pred e, odpovedou na otázku, či sa zmení ľudské správanie zvyknuté na vysoké nároky európskeho sociálneho štátu či európskeho e, blahobytného štátu. Ak nebudeme mať odvahu výrazne reformovať alebo dokonca transformovať sociálny štát blahobytu a zbaviť sa ťažkých rozpočtových nákladov, tak sa len veľmi ťažko dostaneme z terajších problémov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Pán Murphy je ďalším rečníkom. Máte minútu. Ďakujem. Mám tu len takú náhodnú správu talianskej vlády z 5. augustu, kde je e, detailný popis e, úsporných opatrení, ktoré treba implementovať. Každá z nich e, obsahuje vlastne útok na životné podmienky ľudí posledný riadok tejto správy hovorí o tom, že spoliehame sa, že vláda pri, e, príjme e, všetky potrebné e, opatrenia. V rámci trojky Európska centrálna banka agresívne zatlačila na úsporné opatrenia, ktoré ľudí v Portugalsku, Grécku zatláčali do čoraz väčšej chudoby v Grécku, v Taliansku sa, sú vo, sa volené vlády nahrádzajú vládami bankerov. Tak aspoň prestaňte predstierať, že Európska centrálna banka je e, nezávislá. Je len nezávislá od demokratickej e, kontroly, je závislá od kapitalistickej triedy e, a nie je tou, ktorá nás dostane z tejto krízy. Uh, is... Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Morgan. Ty máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegovia. Európska centrálna banka diskrétne funguje, dobre funguje, tak ako to treba počas krízy. Inflácia je nízka, banka nakupuje dlhopisy a tým sa vyhýba tomu, aby všetko skončilo katastroficky. Možno by sme mohli zmeniť formát práce ECB, možno by sme jej dali viac právomoci, aby bol akýmsi eurofedom ale myslím si, že Európa sa líši od Spojených štátov amerických. Myslím si, že v budúcnosti ECB bude musieť prísť s ďalšími námetmi, čo by ešte mohla urobiť. Takisto treba viac flexibility, aby členské štáty mohli konať medzi sebou. Musíme zabezpečiť, aby krajiny, ktoré majú ťažkosti a ktoré sú napojené na euro, mohli sa pohybovať voľne a nemuseli platiť extrémne vysoké úrokové sadzby v eurách. Treba zabezpečiť, aby európske dlhopisy sa vyhli e, kríze a aby sa potopili pod hladinu tie krajiny, ktoré už teraz bojujú. Ďakujeme. Pán Palone, dve minúty. Ďakujeme, pán predseda. Ak môžem, chcel vám, dovolím si vás tu privítať. Vy ste teraz prezidentom Európskej centrálnej banky. Ste tu medzi nami a v mene talianskej delegácie v EPP by som rád povedal, že sú isté rozpočtové pravidla, ktoré treba dodržiavať. Treba viac fiskálnej disciplíny, ale zároveň treba reagovať na skutočné problémy, ktoré sa vynárajú, ktoré sú také urgentné, že jednoducho musíme pokračovať ďalej a nemáme čas, nemáme čas a potrebujeme opatrenia opatrenia na podporu rastu, boj so stagnáciou, so súčasnou krízou. A ECB hrá v súčasnej kríze veľmi dôležitú úlohu, nakupuje štátne dlhopisy, ktoré sú pod útokom špekulantov, tým náklady a infláciu udržiava na nízkych úrovniach. Iné inštitúcie v Európe e, tiež by mali konať takto rýchlo a efektívne, ale kríza, kríza sa stáva krízou celej eurozóny, krízou eura, krízou našej meny. Európska centrálna banka však nemá takú právomoc, akú má skutočná centrálna banka v nejakej národnej krajine. Európska centrálna banka by teda mala financovať členské štáty nepriamo je prostredníctvom napríklad Medzinárodného menového fondu. Týmto spôsobom môže e, bojovať s problémami, ktorým čelíme. Tieto problémy sú na úrovni štátov, tieto problémy sú na úrovni práva, definícií, ale tak toto jednoducho je. Musíme brať ECB takú, aká je a urobiť z nej skutočnú Európsku centrálnu banku, ktorá bude e, môcť byť tým, čo zaručuje, tým, čo monitoruje, tým, čo emituje menu. Môže to byť banka, ktorá je veriteľom poslednej inštitúcie inštancie, tak ako je to americký Fed, ktorý istým spôsobom zaručuje dolar. Mohlo by to fungovať tak, ako Libra Sterlingov, kde Centrálna banka Británie zaručuje istým spôsobom Libru. Naši od zakladatelia chceli, aby sme takto spolu, spolupracovali. Je čas konať. Slovo má pán Skiklu na dve minúty. Nech sa páči, vážený pán predseda, vážený pán prezident Európskej centrálnej banky. Nie je to iba smola, že sme na okraji priepasti. Je to, kal- je to jednoducho kalkulovaný akt aktérov, ktorí sa sústredili na euro, špekulantov. Myslím si, že je to vypočítavosť, ktorá nás posunula na tento okraj priepasti, na okraj katastrofy a boli sme svedkami, že veriteľské krajiny si vybojovali tie najlepšie podmienky voči zadlženým krajinám a minimalizovali morálny hazard. A programy, ktoré súvisia s uťahovaním opaskov, dopadli e, na tieto krajiny za určitých podmienok, bez toho, že by väčšina populácie súhlasila s takýmito opatreniami s takou, v takej alebo onakej forme. Myslím si, že nie je v záujme eurozóny, aby niektorá krajina sa potopila pod hladinu a Európska centrálna banka odmieta byť veriteľom poslednej inštitúcie, pretože dúfa, že eurozóna si nájde vlastné politické riešenie. Európsky parlament strávil nekonečné hodiny rozmýšľaním o sankciách v rámci balíčka šiestich legislatívnych návrhov a ignoroval pozorovatelia z reali- pozorovania z reality, že sa naozaj blížime k okraju priepasti. Vôbec slovo európske e, dlhopisy a dobrovoľné odpisy dlhov, že vôbec existujú, Eh, je smutné. Tento proces má svoje nebezpečenstva, pretože sme na dejnej kryžovatke. Naša politická trieda možno eh, privedie Európu do zahuby, lebo sme tak verili svojmu vlastnému intelektu a špekuláciám. Technicky sú riešenia známe všetkým, ktorí chcú počúvať a v akýkoľvek forme tieto riešenia príjmeme, e, zahrňajú nástroje, ktoré kombinujú prvok spoločnej zodpovednosti medzi všetkými členmi eurozóny a riešenie, ktoré sa vyhyba morálnemu, riziku morálnemu hazardu. Zjednoďme sa kolektívne pod takýmito princípmi. Ostatné sú technické detaily. Musíme konať, kým bude príliš neskoro. Ďakujem. Ďakujeme vám. Teraz má slovo pán Čarnecký, ale zdá sa, že nebude na to nie je tu prítomný a keďže nie, tak dostáva slovo pán Paška. Máte minútu. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, ďakujem, e, vážený pán komisár, vážený pán guvernér. V roku 2010 Európska centrálna banka napriek nesúhlasu viacerých krajín uplatňovala mechanizmus nakupovania dlhopisov štátov eurozóny na sekundárnych trhoch. V uplynulých dňoch však po prvýkrát nedokázala tieto nákupy sterilizovať

Vážený pán predseda, ďakujem spravodajcovi za prácu odvedenú na tejto správe. Je to skôr o budúcnosti než roku 2010. Vítam pána dragiho, v Európskom parlamente a v mene vášho predchodcu, eh, v mene pána Trišeta, eh, musím povedať, že jeho meno je úplne bežným. Každý ho pozná v Írsku. Dúfam, že aj vaše meno sa stane takýmto známym. Čo sa týka ministra financí, pána Nunena, ten povedal, že ste Eh, mužom menšieho počtu slov ako váš predchodca, ale keď som si vás vypočula dnes ráno, vaše slova eh, sú také, ktoré by sme očakávali od niekoho vo vašej pozícii, ale vaše slova boli veľmi jasné, eh, zazneli vážnym spôsobom a naozaj potrebujeme takúto úctu a vážnosť pri tejto príležitosti, pretože potrebujeme znovu nastoliť dôveru a to je veľmi ťažké nastoliť dôveru už keď raz sa naštrbila. Teraz by som sa chcela vyjadriť k pánu Blúmovi, ktorý sa neustále pýta otázky a v demokracii je mu to dovolené. Prosím, buďte opatrní s vašimi želaniami, pretože tu nejde o problém Európskej únie alebo eurozóny. Problém, ktorým, ktorému čelíme, je celosvetový problém a ak si zaželáte, aby sa euro zrútilo, tak potom aj táto snemovňa sa zrúti, aj vaša krajina bude čeliť obrovským problémom a keďže tu horlivo a vášnivo diskutujeme, treba si uvedomiť váhu slov a úsilie, ktorým treba nastoliť dôveru. Ľudia, ktorých tu zastupujem, moji voliči, chcú počuť, že tí, ktorých zvolili, tí, ktorí udelili právomoci, robia to správne v ich mene. Áno, odpoviem vám na vašu otázku, mávate modrou kartou, ale ešte som neskončila musíme sa pohnúť ďalej. A myslím, že sme sa už pohli ďalej, prestali sme ukazovať prstom na tých, ktorí sú na vine a pracujeme na aktívnom riešení, pretože si všetci uvedomujeme, že čelíme väčšiemu problému, ako sú drobné. Dúfajme, že euro bude úspešné a že ECB bude súčasťou nastolenia dôvery a nových opatrení nového rámca, ktorý, ktorý žiadame pre budúcnosť. Ospravedlím sa, že som prekročila čas, pán predsedajúci. Nevadí, odpúšťame vám, hovorí pán predseda. Teraz pán Blum, e, prostredníctvom modrej karty, vy ste už to prijala, ale zároveň aj pán Mitchell prostredníctvom modrej karty e, chce položiť vám otázku. Áno, vy akceptujete aj túto otázku. Začne pán Blum na pol minúty. Ja iste nechcem, aby tu niečo sa zrútilo, ale existuje tu v tejto snemovni aj taký pocit, že do nás narazil asteroid alebo sme za, zaliati vlnou tsunami, že to nie je problém, ktorý sme my vytvorili. Dôvod, prečo krajiny, prečo Európska únia je e, v troskách, sme si vytvorili sami, pretože my sme si privolali túto katastrofu. To nie je e, čin Boha. Zobuďte sa my, sami sme si toto spôsobili. Zobuďte sa, prosím vás. To je teda zaujímavá odpoveď na túto otázku. Pani McGuinness, odpoveď, som zvedavá, čo povie, zvedavý, čo poviete. Ja by som vám poradila, upokojte sa. Ja s vami súhlasím, maximálne súhlasím, ale ak sme spôsobili tento problém, tak treba si uvedomiť, že máme kapacitu kolektívne vyriešiť tento problém. A kričanie naozaj nefunguje. Ani vás nikto nebude počúvať, len si sám ubližite. Ďakujem. Úžasná, stručná odpoveď. Teraz pán Gej Mitchell, nech sa páči. E, musíte si zapnúť mikrofón. Vážený pán predseda, rozmýšľam, či s vami súhlasíte. Spomeňme si na naše skúsenosti z Írsku, keď sme mali hospodárske problémy. Boli sme keltským tigrom a profesionálni tí, čo sa venujú hospodáreniu, e, povedali, že to nebola dobrá cesta. Odpoveď pani McGuinness. Ja by som chcela niečo vyhlásiť, hovorí pani McGuinness. Ja som E, tiež sa venovala hospodárstvu, najmä poľnohospodárstvu a otázka pána Mičela má naozaj vážny kontext a ja sa chcem spýtať všetkých, čo sú tu. Každý, kto sa chce zapájať do tejto rozpravy, by naozaj mal zvážiť dopad jeho poznámok, pretože ak vo verejne prístupnej e, snemovnice sa treba správať inak ako v krčme, kde si človek dopije svoj posledný drink a ide domov nepoužívajme tu v tejto snemovni slova, ktoré sú jednoducho prázdne. Iba také slova, ktoré sa dajú naplniť obsahom. Ďakujeme vám. Ďakujeme pekne. Dokonca sa prihlásil z modrou kartou aj pán Rubik a chcel by sa spýtať otázku. Príjmate túto otázku? Dúfam, že to už bude posledná. Pán Rubik, máte možnosť? Pol minúty? Áno, ja by som sa chcel poďakovať. Pre niektorých v parlamente by bolo asi najlepšie, keby si sami vytvorili vlastnú meno pre seba, aby potom mohli míňať iba vlastné peniaze, ale v praxi to funguje úplne ináč. Práve v kontexte finančných trhov musíme dbať na to, aby bola udržaná likvidita. A preto by som chcel, chcel spýtať pani McGuinness, myslíte si, že to, čo sa včera stalo, že centrálne banky teraz eh, vrhli peniaze na trhy, že to prispieje k stabilite? a že to bude vlastne koniec tejto celej pro, tej problémovej situácie? Ja si myslím, že už to trochu pomohlo, pretože to vydalo signál, že sme pripravení chrániť náš spoločný systém. A to, že máme koordináciu, je podľa mňa veľmi dôležité. A malo by to byť jasným signálom pre trhy, ako včera povedal aj pán Van Rompuy. Uh, Ehm, trhy dokážu reagovať iba klikom myši na počítači, ale my potrebujeme čas ako politici. Ja si myslím, že zdierate názor, že môžeme spoločne urobiť niečo pre zlepšenie situácie, ale musíme byť na to zacielení a musíme byť konzekventní, ako som už povedal aj pánovi Blumovi. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani McGuinness. Ja som na vás kladívkom iba kýval, nechcel som ho hodiť. Ďalším rečníkom je pani Podimata, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o správu pána Tremasu, Európsky parlament týmto spôsobom v plnej miere uznáva úlohu ECB. Táto banka bola veľmi dôležitá a aj je dôležitá, pretože hneď ako tu boli problémy v rokoch 2007 a 2008, Európska centrálna banka začala hneď konať. Intervenovala na sekundárnych trhoch Avšak my vieme, že aj napriek tomu sa nám nepodarilo krízu obmedziť a teraz má celá kríza systémový charakter a to nie je už zodpovednosť Európskej centrálnej banky. Ale napriek tomu systematickým spôsobom a aj opakovane Európsky parlament eh, hovoril, že rozšírenie krízy vyplýva a vyplynulo z nedostatočných rozhodnutí, z toho váhania a oneskorených oneskorene prijatých rozhodnutí. Predovšetkým pokiaľ ide o politickú úroveň, že členské štáty sú na vine. Pán predseda, rozhodnutie, ktoré včera prijala Európska centrálna banka, o ktorom ste tu hovorili, to znamená, že bude koordinovať svoje kroky e, smerom k zvýšeniu likvidity a bude to koordinovať s piatimi najväčšími centrálnymi bankami. To je veľmi dôležitý krok. Bude to mať svoje dopady, avšak my sme všetci presvedčení o tom, že potrebujeme integrovanú a komplexnú odpoveď na krízu, ktorá zájde ešte ďalej a ktorá bude spojená aj s kritériami väčšej rozpočtovej disciplíny, o ktoré sa to takisto hovorilo. Bude to takisto spojené aj s novými dohodami a paktami, o ktorých sa to takisto hovorilo. Pán predseda, ako povedali kolegovia, my rešpektujeme nezávislosť ECB nad rámec stability cien je Európska centrálna banka aj garantom e, spoločnej meny, čiže eura. A práve to je úloha, ktorú by Európska centrálna banka dnes mala zohrávať. My vieme, že nemôžeme sa dostať z krízy, ak neposilníme úlohu a pozíciu Európskej centrálnej banky. To je však úloha pre guvernérov, pre radu guvernérov Európskej centrálnej banky. Musíte preskúmať všetky návrhy a potom prijať rozhodnutie. Ďakujem. Predtým, než ohlasím ďalšieho rečníka, tak by som chcel povedať, že, že v rámci KHDI dostanú slovo traja, pán Mauro, pani Ferreira a pán De Rosa. Takže, aby ste vedeli. Ďalším rečníkom je pán Ludvíkson a máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Európska centrálna banka v priebehu krízy urobila dobrú prácu. V poslednej dobe sa znižovali úrokové sadzby, dostali sa na dobrú úroveň a pokiaľ ide o nákupy štátnych dlhov, tak tieto boli vyvážené a dostatočné Takisto ste tu hovorili o viacerých opatreniach vo vzťahu k tej situácii. E, tieto opatrenia boli prijaté, ale kríza ešte stále nie je zažehnaná a celá mena je ešte stále ohrozená. Ak by tu ešte bolo nejaké malé narušenie, tak by to skutočne mohlo mať vážne do, dôsledky, pretože tú rovnováhu, ktorú sme dosiahli, tá by sa mohla narušiť. A to sa môže stať. A v takejto situácii musí byť prijaté celé množstvo opatrení práve na úrovni politickej. Musíme celkom jasne si uvedomiť, že Súčasť riešenia spočíva aj v tom, že Európska centrálna banka by mala prevziať aktívnejšiu úlohu. Banka musí fungovať ako posledný záchranca, tak povediať. Musí dokázať zasiahnuť. To je dôležité tak z krátkodobého aj z dlhodobého hľadiska, aby sme zabezpečili väčšiu stabilitu. A to znamená aj to, že v bude tu pravdepodobne väčšie riziko, pokiaľ ide o bilančné, bilančné súvahy jednotlivých bank. Musíme si uvedomiť, že musíme spolupracovať a že máme viacerých aktérov, ktorí si budú vo vzťahu k ECB musieť zmeniť svoj postoj, ktorý mali doteraz. Európska centrálna banka bude musieť robiť viac ako doteraz a takéto opatrenia by jednoducho mohli viesť k zlepšeniu súčasných turbulencií. Nestačí, ak budeme iba čakať. Opatrenia sa musia urobiť hneď. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A ďalším rečníkom je už spontánna rozpráva. Pán Mauro ako prvý dostáva slovo. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, Európska, pán predseda Európskej centrálnej banky, ako ste vytušili z celých týchto príhovorov mojich kolegov, Paradoxne, hoci nikto neočakáva od, CD, od Európskej centrálnej banky, aby tu skladala účty, očakávame, aby prispela k tej vízii. A Európska centrálna banka v rámci tejto vízie môže vykonať dôležitú úlohu. To znamená, mala by už začať hrať tú svoju úlohu, za ktorú je zodpovedná. Ale mala by sa otvoriť aj diskusii s našim parlamentom, pretože je úplne jasné, že práve v tom momente, kedy budeme považovať hypotézy pána, Tremosi, pána Tremosiho za adekvátne, tak dáme v podstate možnosť politike ako takej, aby mohla sa realizovať Mám stále pocit, že sa nachádzame v také nejakej priepasti a pokým ju nezvládneme, tak tu budú stále konflikty. Konflikty, ktoré budú mať nepredvídateľné následky. A preto vás žiadam, aby ste boli otvorení voči dialogu k parlamentu, aby ste dôverovali v tej, túto diskusiu. Hoci tu nie sme mnohí dnes, sme pripravení viesť Európu na základe vlastných projektov. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Slovo pani Ferreira. Ďakujem. Vítajte, pán Draghi, v tomto parlamente. E, nachádzame sa v zaujímavých e, a dramatických časoch. Tie si vyžadujú opatrenia, ktoré sú rozhodné a súrne. Ak sa pozrieme na dlhy e, štátov a bank, treba sa s nimi vysporiadať. Bohužiaľ, musíme zaručiť, aby špekulanti nepoložili krajiny a banky táto správa, ktorú dúfam príjmeme, máme návrhy na premyslenie architektúry Európy. Hovoríme o urgentnej e, kríze. Máme, máme naozaj riešenia, ktoré má e, pred sebou Centrálna banka. Technicky vie banka, čo má robiť, ale Keď konáte, nemožno sa obmedziť a pozostávať len pri e, vašom poslaní, mandáte, pretože všeobecný e, mandát napríklad Centrálnej banky nehovorí o boji proti inflácii, len o cenovej stabilite a eure. Ide o to, aby sme tieto e, krajiny e, povzbudili. Potrebujete aj vy, pán Draghi, e, odvahu. Posledným rečníkom v procedúre E, spontánnych prejavov je pán e, Derosa. Bohužiaľ, rečník nemá mikrofón zapnutý. Micro. Have I got it? Yeah, we'll start yeah. again. Have I got it now? Uh, I want to welcome Mr. Chcem privítať pána Dragiho. Potrebujeme určite viac integrácie, ale naši e, občania to nebudú akceptovať ak tu nebude viac demokratickej e, zodpovednosti a viac e, solidarity. Oni to jednoducho nepríjmu. Toto treba mať na pamäti, ak sa chceme vyhnúť recesii podobnej ako v 30. rokoch. Musíme e, zachrániť euro. Európska centrálna banka musí byť e, požičiavateľom poslednej inštancie E, nárast o 25 e, BIP bez, e, hlboko pod 60-percentným stropom. Na, znárodnili sme bankové dlhy a to na stlačí francúzske banky, britské banky, nemecké banky. Ale nemôžeme takto prežiť, nemôžeme tento dlh vyriešiť bez prekonania otázky fiskálnej konsolidácie a všetkých týchto prejavoch o fiskálnej disciplíne potrebujeme v Európe rast, potrebujeme e, európske dlhopisy a v prvom rade potrebujeme sa zaviazať k solidarite. Ďakujem. Ďakujeme. Tým uzatvárame e, e skupinu rečníkov e, so spontánnymi prejavmi a teraz dávam slovo e, pánu Dragovi. Chcem využiť túto možnosť a zaželať vám pri týchto zložitých vašich úlohách veľa šťastia. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem všetkým poslancom Európskeho parlamentu za ich e, príspevky, za ich prejavy. Na úvod chcem hneď povedať, zdieľam e, vaše, vaše názory, pokiaľ ide o príležitosti pozerať sa spoločne, uvažovať spoločne o tejto situácii v tejto veľmi zložitej situácii. Myslím si, že e, mnohé z vašich prejavov možno e, zhrnúť jednou vetou. Ako znovu nastolíme dôveru v euro, v eurozónu. Tento proces sa bude, e, bude pozostávať z troch pilierov. Prvý by som nazval E, vytvorením určitej dlhodobej, určitého ukotvenia z dlhodobého pohľadu pre e, reštrukturalizácia toho, tých fiskálnych e, na základe ktorých, e, na ktorých sa zhodneme. Zhodnutie e, sa na fiskálnych pravidlách je nevyhnutné, aby sa vytvorila e, dôvera všetkých e, účastníkov eurozóny v túto zónu Myslím si, že táto úloha, ktorá ešte nebola dovršená, e, bude e, zažívať v budúcich e, dňoch buď veľmi dôležitý pokrok. Je to veľmi dôležité, lebo ako som bol povedal, toto zaručí dlhodobú nevyhnutnú dôveru, pokiaľ ide o ďalšie dva piliere. Tie ďalšie dva piliere, tak Ide o e, štruktúru, štruktúru obranných mechanizmov. Máme tu e, Euroval, musíme, musíme e, prijať ešte ďalšie kroky, pretože dôvera musí fungovať. A tretia, tretia, tretím pilierom sú reakcie národných politi- ekonomických politík. A tu vidíme zlepšenia na tomto fronte. Ako som už bol povedal, verím, že krajiny sú na dobrej ceste, hoc aj E, si treba uvedomiť, že čo v konečnom dôsledku zaváži je plnenie navrhovaných reforiem. Prosím, nechápte ma nesprávne, tieto reformy by sa nemali zameriavať len na rozpočtové otázky, ale musia to byť tiež reformy štrukturálne, také, ktoré podporia rast a konkurencieschopnosť. Toto sú teda tri piliere, na ktorých možno e, znovu nastoliť e, dôveru aká je, aká, aká je úloha e, Európskej centrálnej banky. Mnohí z vás hovorili, že by mala robiť viac, iní zasa, že menej. E, Európska centrálna banka by mala konať len v rozmedzi e, vymedzených úloh zmluvami. Nemala by ich prekračovať tieto úlohy. Ona by mala byť veriteľom poslednej inš, e, inštancie. Teraz máme e, depozitný nástroj e, Európskej centrálnej banky. Ide o to, že táto likvidita necirkuluje prostredníctvom bankových kanálov, finančných a, a úverových kanálov. My si teda myslíme, že najdôležitejšou otázkou pre Európsku centrálnu banku je tak, aby tá likvidita financovala reálnu ekonomiku. všetky malé a stredné podniky, ktoré sú teraz v zložitej situácii, pretože oni sú tými, ktorí potrebujú bankové úvery. Veľké e, korporácie vo všeobecnosti majú prístup na kapitálové trhy same o sebe, takže sú menej závislé na bankách preto musíme zabezpečiť to, že úverový e, kanál začne opätovne fungovať. Videli sme e, sprísnenie úverových podmienok v poslednej e, dobe a to spoločne s oslabením obchodného cyklu ne, nemá dobré prísluby pre blížiace sa mesiace. No, niektorí e, Eh, hovorili aj o trhovom eh, certifikátovom programe. Eh, pozadie toto, tohoto systému SNP je snaha o, o opravu, opravu tých monetárnych kanálov. Nejde tu o podporu likvidity a financovanie, dotovanie vlád. Ide o tieto prenosné kanály, to je pozadie, e, ktoré ešte na, ktoré aj naďalej používame. Samé o sebe je to samozrejme neštandardným opatrením a preto teda musí byť obmedzené a dočasné. Jednu vec poviem k tej, k tej obmedzenosti. Nie je to nekonečné, nie je to väčné. Takže Európska centrálna banka musí dokázať konať v zmysle zmluv a bolo by chybou keby e, e, centrálna banka konala nad rámec zmluv. Bola by to chyba, pretože minimálne v niektorých častiach Európy by to podkopalo vieru v centrálnu banku, ktorá je momentálne najsilnejším signálom, e, oporným bodom v eurozóne. slova vašeho oznámenia e, o komunik- slova beriem ve- veľmi e, s veľkým uspokojením. Nedáva zmysel mať tú určitú kakofóniu hlasov, ktoré, ktoré predvídajú, predbiehajú rozhodnutia monetárnej politiky na základe ich individuálnych pohľadov. Nejde tu teda o roz, e, mal by to byť roz, roz, rozhodovací proces určitého kolegia. Toto posolstvo e, sprostredkujem aj zvýšku riadiacej rady. Toto sú príležitosti, ktoré si výrazne vážim. Budem si ich i naďalej brať k srdcu a teším sa na ďalšie stretnutie s Európskym parlamentom, ktoré sa uskutoční v rámci ekonu Eh, vo vašom výbore EKON eh, o niekoľko dní. Ďakujem, pán predseda. Eh, Ďakujeme vám, vážený pán predseda, vážený pán Draghi. A na záver našej rozpravy sa obraciame na nášho spravodajcu, pána Tremosu, na dve minúty. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem vám, pán predseda. Vážený pán predseda ECB, vážení kolegovia, ďakujem všetkým za príspevky do tejto rozpravy. Vážený pán Draghi, ECB zaintervenovala a tým zabranila katastrofe, zachránila mnohých Európanov pred tým, aby sa vyčerpali finančné zásoby bank, aby ľudia prišli o úspory. Myslím si, že žijeme v nezvratne danej Európskej únii, ale tlaky finančných trhov nútia mnohé zadlžené krajiny okresávať svoje rozpočty a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Táto kríza je príležitosťou, aby Fiskálna únia sa e, silnejšie postavila ako opora menovej únii. Nejde tu o ničenie fiskálnej suverenity. Európska kríza je zároveň krízou politickou. Európsky občania zistili, že Európska únia nemá svoje vlastné nástroje, ktorými by mohla bojovať proti takejto veľkej kríze. Európska únia nemá svoje vlastné zdroje, aby mohla rozvíjať svoje vlastné politiky a Európsku úniu veľmi oslabilo to, že nemá demokratickú eh, legitimitu v takej sile, v akej by bola potrebná. Vážený pán Draghi, veľa šťastia vo vašej ťažkej práci veríme v ECB viac než kedykoľvek predtým. Ďakujeme. Uh, Ďakujem vám a tým sme uzatvorili rozpravu, ktorá sa týkala výročnej správy ECB za rok 2010. Hlasovanie o tejto správe